je otázka na ústne zodpovedanie, otázka na komisiu na tému cenová kríza v európskom sektore bravčového mesa. Je to otázka výboru pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka a rád by som ako prvého rečníka e, požiadal o slovo nášho spravodajcu pána Česlava Adama Sikierského. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni. V podstate hovoríme o dôležitej otázke, pretože problém je mimoriadne náročný. Je jasné, že sektor bravčového mesa v Európskej únii trpí a chovatelia ošípaných a producenti bravčového mesa trpia. A vidíme, že ceny klesajú za posledné 4 roky aj vôbec celkové v roku 2015, e, teda do roku 2015 za posledné 4 roky celkové e, ceny potravín klesli o 15%, ale jednou z výhod e, spoločnej poľnohospodárskej politiky je aj to, že je možné stabilizovať do určitej miery situáciu a to ako z pohľadu príjmov poľnohospodárov, tak aj z pohľadu stabilizácie dopytu a ponuky Vieme, že tieto výsledky sú výsledkami spoločnej polnohospodárskej politiky a občania ich vnímajú veľmi pozitívne. E, všetci občania a predovšetkým polnohospodári. E, situácia je stále ťažšia a stále zložitejšia a E, spoločná poľnohospodárska politika vo veľkej miere závisí od toho, čo sa deje na svetových trhoch, e, na vonkajších faktoroch, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Predovšetkým hovorím o celkovom e, znižovaní cien potravín. Ale dostanem sa teraz k samotnej otázke. Všetci ju poznáte pretrvávajúce ruské embargo na dovoz potravín do Ruska nás vlastne pripravilo o najväčší trh, teda nie nás, ale e, chovateľov ošípaných a teda producentov bravčového mesa, tým sa len zintenzívnil problém, ktorým, ktorému čelíme. Viedlo to k veľkému tlaku na znižovanie cien, čo v podstate presiahlo cyklický charakter cien, pretože cyklické kolísanie cien je relatívne uh, normálne, ale tie ceny klesajú stále. Mm, ďalej, Uh, od decembra klesli ceny o 9% a to bolo e, obyčajne ešte pred vianočným, vianočnými dovolenkami, keď e, sa najviac kupuje. Takže mnohí predávajú svoju produkciu pod výrobné náklady. E, máme tu systém súkromného uskladňovania. Tento systém sa využil viac ako v predchádzajúcich obdobiach, ale samotný systém ako taký nepostačí a nebude, nedokáže odolávať budúcim tlakom na trhu, pretože k tým určite dojde. A e, producenti budú naďalej e, vyrábať e, v podstate na sklad a tým sa zvýši ponuka a to vyvolá ďalší tlak na znižovanie cien a spôsobí to ďalšie problémy producentom bravčového mesa. Takže otázka znie následovne. Plánuje Európska komisia prijať ďalšie kroky v súvislosti so systémom pomoci súkromného uskladnenia? a aký dopad očakáva komisia, čo očakáva komisia, že aký dopad bude mať tento systém na trh a na cenovú stabilitu, ako som už spomenul predtým. Bravčové meso konečnom dôsledku nemôžeme uskladňovať do nekonečna, takže to meso zo skladov sa dostane na trh a spraví komisia niečo preto, príjme nejaké kroky preto, aby boli k dispozícii e, finančné prostriedky v rámci systému pomoci cez E, súkromné uskladňovanie, aby tieto finančné prostriedky sa naozaj dostali k polnohospodárom, ktorí majú problém, alebo či sa tieto prostriedky dostanú nejakým sprostredkovateľom a ďalším e, hospodárským subjektom na trhu, pretože vieme, že v potravinovom reťazci od producenta až po stôl producent je tým najslabším ohnívkom a väčšinou trpí najviac e, poklesom cien. Aké kroky teda príjima komisia aj v súvislosti s ruským embargom, pre všetkým so zákazom vývozu bravčového mesa, slaniny a masti? Vieme, že to je politický kontext, nesúvisí to priamo s so situáciou na potravinovom trhu, ale dôsledky sú veľmi nepriaznivé pre polnohospodárov. Samozrejme, politická situácia sa nezlepšuje. V mene komisie dáme slovo pánovi Johannesovi Hánovi. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, európsky sektor vravčového mesa je naozaj v zložitej situácii Hlavná príčina je rozširovanie výroby v posledných dvoch rokoch, e, potom e, ústup Ruska ako, ako dôležitého odberateľa. To všetko e, viedlo k týmto výsledkom v rámci spoločného poriadku. Komisia pr- príspevkami reagovala na e, túto situáciu, príspevkami na uskladňovanie 90 tisíc tón pravčového sa pokiaľ rozpočtom asi 27,9 eh, miliónov eur. Zmyslom je trh eh, počas nízkych cien krátkodobo eh, odobrať mu bravčové meso a potom pri sezónnom náraste mu zase tieto zásoby vrátiť Prečo je to vždy e, len na ohraničené obdobie, keď uskladnené množstvo je priveľké, má to negatívne trhové efekty pri vyskladňovaní e, zmrazených produktov. E, zastavila sa tým v poslednej dobe trhová situácia, mala to priamy vplyv na platy, príjmy polnospodárov Celkom jasne chcem zdôrazniť, že opatrenia spoločného trhového poriadku, napríklad súkromné uskladňovanie, by nemali nahrádzať trhové e, sily. Môže to podporiť pod, e, opatrenie na prispôsobenie sa trhu. Každopádne momentálne tu máme signály, že trh e, reaguje. Okrem tých priamých opatrení tento sektor má úžitok aj zo paktu Solidarity komisie zo septembra 2015. Tu je obsiahnutá e, možnosť cieľené opatrenia v celkovom obdobie, objeme 25 e, miliónov eur. Pokiaľ ide o otázku Ruska pre e, produkty ako je slanina a tak ďalej, boli spustené procesy e, Svetovej obchodnej organizácie. Ide tu o posilnenie pozície EÚ. Toto určuje e, vyjednávaciu pozíciu e, komisie posilní. Na záver chcem skonštatovať, že komisia trhovú situáciu veľmi pozorne sleduje a podobne ako v minulosti príjme prípadné potrebné včasné opatrenia. Ďakujem. Äh, äh, Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz äh, je čas na vyjadrenie politických skupín, pre všetkým za EPP Daniel Buda, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Európske Polnohospodárstvo má problém v dôsledku ruského embarga a e, neexistujúcich možností druhých trhov. E, predovšetkým trpí e, sektor chovateľov bravčového mesa, ktorý musia predávať za ceny pod výrobnými nákladmi. Je to neudržateľná situácia v tom zmysle, že sa následne neupravili ceny. E, je to nielen retorická otázka, otázka znie, pre koho pracujú chovateľia, určite nie pre spotrebiteľa E, komisia e, to rieši cez e, súkromné uskladnenie, aj keď tieto opatrenia nestačia na stabilizáciu cien a podporu chovateľov. V niektorých členských štátoch navyše tieto opatrenia neboli efektívne, napríklad vo Francúzsku či v Rumunsku, vzhľadom na to, že jednoducho nie je tu dostatočný priestor pre súkromné uskladnenie. Komisia by mala identifikovať nové mechanizmy pomoci pre tento sektor a postarať sa o to, aby by e, naozaj peniaze išli tým, ktorých potrebujú. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje stanovisko ohľadom rumúnskeho bravčového mesa e, chovaného e, vyše 8 rokov e, na mm, území e, a aby umožnila predaj Európskej únie. Rumunsko splňa všetky sanitárne a veterinárne opatrenia, preto nie je prípustné e, to, aby komisia nemala čas jednoducho zhodnotiť situáciu a deblokovať ju. Ďakujem pekne. V, za SAD Arik Andrie. Dva pol minúty, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Hovoríte nám, že príjmy polnohospodárov a chovateľov ošípaných sa stabilizovali. Evidentne nežijeme v tej istej Európe, také krajine ako vo Francúzsku dnes jeden polnohospodár E, v podstate už 10 rokov e, podohospodári trpia. Je to veľmi hlboká tri kríza, ktorá nie je špecifická iba pre Francúzsko. V celej Európe sa situácia zhoršuje a to, čo platí pre chovateľov e, bravčového mesa, platí aj pre pestovateľov ovocia a zeleniny. Mali by sme mať diskusiu na plenárke E, diskusiu na začiatku týždňa tak, aby sme tu mohli byť početnejšie zastúpení, aby sme diskutovali za prítomnosti komisára pre e, polnohospodárstvo. Pán Ogan, to, že tu nie ste, svedčí o tom, že nemáte záujem o to, e, aby ste riešili otázku miliónov polnohospodárov, ktorí trpia, sú zúfali Eh, je to krízová situácia. 10 eh, od začiatku tejto krízy skrachovalo. Eh, pán komisár Ogan sa pomýlil vo svojich odhadoch. Už dva roky sa mýli v nich. Jednoducho je to kríza, trhová kríza. Ako veľmi dobre viete, len Európska komisia má možnosť reglementovať túto situáciu. Preto vás žiadam, pán komisár, opätovne, aby ste nás počúvali a ešte pred radou v marci Eh, je tu spoločná organizácia trhov a je možné prijať špecifické opatrenia na zníženie produkcie, eh, zníženie eh, hmotnosti jatočných tiel. To by vyriešilo problém nadprodukcie. Otvorenie, je potrebné otvoriť súkromné uskladnenie, mať lepší zoznam vecí, ktoré môžu byť uskladnené, lepšie zabezpečiť vývoz, mať e, to, čo požadujú spotrebitelia a my takisto už niekoľko rokov, dva roky žiadame o takéto zmeny. A na záver, pán komisár, nasaďte diplomatické aktivity koherentné a relevantné, tak aby sa konečne odstránilo ruské sanitárne embargo. Všetky prostriedky, ktoré máte na to použite, vieme, že to je ťažké, ale dnes nie je riešením hľadať nové trhy na iných kontinentoch sveta, ale vyriešiť problém embarga s Ruskom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz za ECR pán Vojčechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia polnohospodárov a chovateľov ošípaných v Európe je zložitá v celej Európskej únii, ale predovšetkým je zložitá v niektorých štátoch, konkrétne u nás v Polsku. Pre našich chovateľov tí sú postihnutí troma problémami Eh, eh, africkým morom ošípaných eh, ruským embargom a SPKP, ktorá nechráni pre všetkým malých polnohospodárov, rodinných chovateľov. Politika SPP uprednostňuje veľké firmy. Je potrebné prijať kroky a zlepšiť situáciu pred 8 rokmi sme mali 90 miliónov teraz e, ošípaných, teraz ich menej ako polovica. Potrebujeme podporiť chovateľov ošípaných, musíme sa vrátiť k tej téme súkromného uskladnenia, musíme prijať opatrenia na otvorenie nových trhov pre európske meso, exportné dotácie. To sú všetko aktivity, ktoré môžu a mali by zlepšiť situáciu ktorá je momentálne dramatická. Chovatelia bravčového mesa nás prosia, dožadujú sa, aby sme im pomohli. Ďakujem pekne. V mene skupiny ALDE Jan Hujtema na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ceny bravčového mesa klesajú v dôsledku nadmernej produkcie a v dôsledku e, zneprístupnenia ruských trhov e, to sa bojkotovalo nie z politických dôvodov, ale z dôvodov e, afrického moru ošípaných. Najdôležitejšie je to, že e, treba nájsť štruktúralne riešenia. Musíme zlepšiť pozíciu producentov v celom reťazci um, aj prostredníctvom ich organizovanosti. Európsky producenti bravčového mesa musia investovať, aby splnili prísne normy sanitárne, hygienické a je veľmi dôležité sledovať to, čo sa deje. V niektorých krajinách sa používajú finančné prostriedky na zvýšenie produkcie bravčového mesa napriek tomu, že produkcia je, nad, e, je, je tu nadprodukcia. Je prekvapivé vidieť, že sektor príjma také opatrenia, aby sa situácia na to zlepšila, napríklad túto inovácie, produkcie a podobne. Ďakujem pekne. V mene GUE a NGL, pán Miguel Viegas. Podala... V Portugalsku sa hovorí, že európske inštitúcie inštitúcie v podstate vytvorili situáciu, ktorá je deregulovaná, pretože jednoducho chcú všetko vyriešiť. Výsledky svedčia o tom, že je nutné znárodniť určité veci. V roku 1993, keď sa otvorili hranice, Portugalsko bolo samostat, eh, sebestačné, čo sa týka produkcie bravčového mesa. E, ceny sú neudržiteľne nízke, ohrozuje sa celý tento priemysel. Komisár, situácia je naozaj súrna, nedá sa to riešiť nejakou paliatívnou liečbou. Potrebujeme okamžité a prísne opatrenia, ktoré umožnia producentom byť náležite odmeňovaní za svoju prácu. Podľa nás e, by sa mali chrániť producenti a mal by sa zabezpečiť minimálna sebestačnosť výroby e, potravín. Nechceme, aby e, mnohé firmy zanikli a mnohé zanikli, odkedy sme vstúpili do Európskej únie. Ďakujem pekne. V mene zelených pán Rope, nech sa páči. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne. Nie je tajomstvom, že bravčový sektor je v hlbokej kríze. Dnes nákupná cena je najnižšia za celé 10 ročia. Každý rok to padalo zhruba o 13 obchodné ceny takisto išli smerom nadol. My vieme, že veľkoproducenti bravčového mesa si nabrali pôžičky, aby zlepšili situáciu, pokiaľ ide o zdravie zvierat a dobré chovateľské podmienky. Takže tá kríza prináša so sebou určité otázky, pokiaľ ide o životaschopnosť tohto sektora. Aký je dôvod? Dôvod je dvojaký. Na jednej strane máme zvýšenú, zvýšenú dodávku celosvetovú a na druhej strane sú tu drahé opatrenia, pokiaľ ide dobré podmienky chovu zvierat. Postupy obchodníkov tiež, tiež nie sú vždy veľmi férové a ďalšie aspekty zohrali svoju úlohu. Čo teda môžeme urobiť? Myslím, že by sme mali začať s tým, že začneme od nuly, aby sme mali rovnaké podmienky. Prečo chceme, aby naši farmári plnili všetky podmienky, pokiaľ ide o správny chov zvierat a potom máme import mesa, ktorý je 25 lacnejší z Brazílie a zo Spojených štátov Americí, kde tieto štandardy vôbec nefungujú. Vieme, že kde zvieratá v zahraničí sú krmené aj potravinami geneticky modifikovanými. Takže mali by sme obmedziť import z týchto krajín, z krajín, ktoré neuplatňujú takéto štandardy dobrého chovu zvierat porovnaní s Európou. Bolo by dobré, ak by e- komisia urobila konkrétne kroky a navrhla mm, celosvetové štandardy na úrovni VTO. Musíme takisto urobiť opatrenia na to, aby sme mm, zabezpečili dobrú distribúciu tých overených, tej pridanej hodnoty, ktorú my sme e, cez tie štandardy do toho vzniesli Chcel by som vám pripomenúť, že farmári potrebujú podporné opatrenia, pokiaľ ide o export. Predovšetkým myslím určitú garančnú schému. A na záver ďalšia dôležitá otázka, to je Africká, e, Africký mor a objavilo sa to vo viacerých krajinách, aj u nás v Litve. Takýmto spôsobom sa znížili exporty a zhoršila sa kvalita mesa. Úrady urobili všetko preto, aby zabránili šíreniu sa tejto choroby, ale farmári utrpeli veľké škody kvôli neférovým obchodným postupom, kedy vlastne nákupcovia skôr zaplatia menšiu cenu za úplne zdravé zvieratá v rámci bezpečnej zóny 3. Ďakujem pekne. Prepačte, pán Rope, je tu modrá kartička. Pán Stefan Ek sa chce spýtať otázku. Príjmate otázku? Nech sa páči, máte slovo, pán Ek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctený kolega, istotne viete dobre, že pre Európsku úniu je nemožné šíriť štandardy dobrého chovu zvierat a za hranicami Európskej únie. Takže moja otázka. Chcete tie štandardy, ktoré sme tak ťažko vybojovali v Európskej únii, chcete ich znížiť iba kvôli tomu, aby sme tu mali dobré ceny? To hádam nie. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu otázku. Je to veľmi dobrá otázka. A ja som vo svojom príhovore povedal, že európske štandardy sú dostatočne vysoké a nemôžeme súhlasiť, že budeme importovať meso z takých zvierat, kde tie podmienky neboli také dobré, ako sú v Európe. Takže nemôžeme takýmto spôsobom konkur- byť konkurencieschopní v porovnaní s tými lacnými producentami mesa, ktoré sa dováža. Ďakujem pekne. Pán David Coburn, nech sa páči. Nie je tu. Ďalší rečník je pani Dominik Bilde. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európsky sektor bračového mesa sa v súčasnosti nachádza vo vážnej kríze, ktorá je vlastne e, výsledkom situácie, ktorú máme, ktorú vlastne zorganizovali predstavitelia politiky. Vidíme tu, že tu je ruské embargo. Takýmto spôsobom vlastne sa rujnuje sektor producentský tohto mesa. A toto má priamy dopad aj na ceny samotné. Navyše tu máme nevyváženosť, pokiaľ ide o dopyt a ponuku. Vidíme, že na trhu máme 10 miliónov e, zvierat e, jatočných navyše. Poľnohospodári sú obeťami dumpingu sociálneho tým, že sa zamestnávajú lacní zamestnanci, ktorí dostávajú 5-6 eur za hodinu v Nemecku a Španielsku a neplnia sa také normy ako v iných krajinách. Pokiaľ ide o Francúzsko, tu vláda navrhla e, cenu 1,40 za kilo a toto, iba, toto stačí iba na prežitie pre polnohospodárov. Priemyselná sféra, ako aj veľké podniky e, v boji s konkurenciou bojkotovali národné referenčné ceny. Boj o kvalitu pričom dodržiavame aj štandardy života zvierat, patričných predpisov. Nemôžeme takýmto spôsobom penalizovať výrobcov francúzskych porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré nerešpektujú normy, pokiaľ ide o import e, bravčového mesa z krajín poza hranic Európskej únie, kde sa nerešpektujú všetky tie štandardy ako u nás. Ako si môžeme myslieť, že Európska únia by chcela riešiť situáciu polnohospodárov, keď neparticipuje na e, medzinárodných dohodách, e, pokiaľ ide o dohody so Spojenými štátmi americkými. Francúzsko sa muselo vzdať označovania pôvodu mesa v rámci týchto dohod, takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Linz. Máte Máte minútu 30 sekúnd. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, ďakujem veľmi pekne za to, ako táto diskusia bola zorganizovaná. Pokiaľ ide o pozíciu polnohospodárov a vzhľadom na tú akútnu krizu, ktoré sa polnohospodárske podniky momentálne nachádzajú, by som chcel zdôrazniť nasledovné. To, že sa tá diskusia ako na štvrtok po obede, to je podľa môjho názoru nešťastné. Aj u mňa v Badensku-Württembersku je počet chovateľov ošípaných išiel o štvrtinu smerom nadolu. A táto tendencia sa ešte zrychľuje. Tieto znišujúce ceny likvidujú podniky. U nás sa predáva kilo mesa za euro 30 a takto neprežije žiadny výrobca alebo producent bravčového mesa. Mali by sme v budúcnosti pripraviť pomocný balík pre všetky členské štáty a z dlhodobého hľadiska musíme podporiť aj export, odbyt a problém je takisto aj zodpovednosť našich partnerov a Treba si uvedomiť, že v rámci tohto reťazca musí každý si plniť svoje povinnosti. Na záver by som chcel povedať, že dúfam, že na Rade poľnohospodárských ministrov sa príjmu dobré opatrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Tarabela. Minútu a pol. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je neakceptovateľné, aby táto diskusia sa konala bez patričného komisára. Situácia je veľmi vážna. Vidíme, že aj mlikárenský sektor sa nachádza vo veľkej kríze. V mojej krajine v Belgicku je situácia veľmi vážna. Kríza mliekárenského sektora sa týka všetkých krajín, zatiaľ čo kríza bravčového mesa sa týka predovšetkým severnej časti našej krajiny. A teraz budem pokračovať v holandčine pokiaľ ide o situáciu chovateľov bravčové ošípaných, je dramatický. E, zvieratá, ktoré sa dostávajú na porážku, prinášajú iba zisk na úrovni euro za kilo. A to nestačí na to ani, aby sa vlastne zaplatili náklady. Cena, ktorú musí chovateľ dostať za, svoju, za to toto produkciu momentálne nestačí ani na to, aby zaplatil náklady, pretože iba krmivo pre zvieratá stojí oveľa viac. Chovatelia musia predávať meso v podstate so stratou. A táto strata je neúnosná vo všetkých hospodárskych sektoroch, ale musia ju znášať samozrejme polnohospodári. Európska komisia, ak nebude konať, tak vlastne nás privedie ku katastrofe. Tá kríza musí sa vyriešiť, máme na to konkrétne nástroje, ale momentálne sa zdá byť situácia taká, že nikto nemá tú situáciu pod kontrolou. Pán komisár, ja som to už zopakoval opakovane v parlamente. Treba stanoviť konkrétnu cenu a musí byť tá cena vyššia ako výrobné náklady. A je to úplne naliehavé. Musíte začať konať. Musíte prijať konkrétne opatrenia na to, aby ste obmedzili ponuku. A pokiaľ ide o cenu, ceny treba kontrolovať, potrebujeme mať určitú pozorova- pozorovacie centrum, pokiaľ ide o ceny e, mesa a to, čo má získať, to, čo má priniesť zisk, tak to treba podporovať a musíme konať čo možno najrychlejšie. Treba rýchlo rokovať, aby sa ruské embargo konečne odstránilo. To je úplne naliehavé, pán komisár. Musíme prestať iba diskutovať, musíme začať konečne konať. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Bas Belder. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj za vašu peknú holandčinu. Kríza v sektore chovu ošípaných trvá už príliš dlho. Organizácie z tohto sektora majú viaceré otázky u nás doma v Holandsku. Je komisia pripravená zvážiť alternatívne opatrenia? Ide o krízovú situáciu, podotýkam. Náš sektor má názor, že e, predčasné, predčasná porážka zvierat by bolo úspešné riešenie v porovnaní s so skladovaním mesa. Takýmto spôsobom situácia vyrieši bez toho, aby sa pokrivili podmienky na trhu. Treba získať aj ruský trh späť. Svetová obchodná organizácia bude hodnotiť ruské opatrenia negatívne a potom potrebujeme čo možno najrychlejšie konkrétne riešenia, pokiaľ ide o Rusko. Je potrebné, aby sme mali rovnaké podmienky tak v Európskej únii, ako aj za hranicami Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Jasenko Selimovič. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci diskusí ohľadne problémov, ktoré súvisia s trhom so šípanými, sa zdá, že ten najväčší problém, ktorý tu máme, je práve Rusko. Ale to nie je pravda. Zatiaľ sme mali málo kontaktov, alebo ten odbyt nebol až taký veľký na Rusko. Je tu viacero iných sektorov, ktoré majú problém s odbytom, ale hlavný problém je ten, že politici Európska komisia sa sústredili hlavne na krátkodobé riešenia, ako napríklad podpora skladovania. Be, namiesto toho, aby sa e, táto otázka riešila na štruktúrálnej úrovni, e, rieši sa to práve prostredníctvom skladovaní mesa, čo situáciu iba zhoršuje. Musíme nájsť také politické riešenia, ktoré prinesú zlepšenie v situácii, aby sme tomuto celému sektoru pomohli. Potrebujeme ambicioznejšie požiadavky, práve pokiaľ ide o správny chov zvierat, a to sa týka tých krajín, ktoré exportujú svoje výrobky do našej krajiny, aby sme mali vyváženejšie podmienky. Preto potrebujeme urobiť konkrétne podmienky na to, aby sme zlepšili aj stav v tomto sektore. Ďakujem pekne. A teraz pani Hazenkamp na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, o, chov e, ošípaných trpí už po roky. Bol tu prasačí mor, hormonálne problémy. Európa tu jednoducho byť dodávateľom bravčového mesa pre celý svet, ale zvieratá sú chované v alarmujúcich podmienkach len aby sa zmenili na šumku či slaninu. Reformy mali tu byť už pred 20 rokmi, ale nie je to len ruská kríza, že by sa to teraz stalo problémom. Je to kríza štruktúrálna. Mala by sa e, e, obmedziť produkcia, tá, táto produkcia je veľmi intenzívna, znečistuje životné prostredie a teraz je na čase aby sme ten sektor reformovali. Tento priemysel je rovnako špinavý ako tie ošípané, ktoré v tých podmienkach musia žiť. Preto sme toho názoru, že by sa mali subvencie v Európe odstrániť. Ďakujeme pekne. Pani Šre Pirik. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ako tomu často býva, táto téma je až na konci programu našeho rokovania v Holandsku i ďalších členských e, krajinách e, majú polnohospodári e, krízovú situáciu, nemôžu zabezpečiť odvoz druhotných surovín, nemajú zásobovanie a od ruského eh, embarga je situácia ešte horšia, kolabujú eh, ceny, a, ale výrobné náklady v Holandsku narastajú, pretože sú tu väčšie eh, pravidlá pre ochranu životného prostredia. Náklady sú v Holandsku o 20 centov vyššie, v Dánsku a Nemecku je to o 7 centov. Očividne sú tu nerovnaké podmienky. 10 miliónov z tých 500 miliónov, ktoré sa pridelili na tento sektor, sú len malou útechou. Peniaze totiž nesmerujú priamo polnospodárov. Kto chce zastaviť aktivity, by mal byť e, e, podporený. Musí sa tu takisto diverzifikovať. To všetko treba riešiť. Táto politika platí pre všetky sektory. Ochodná politika je tiež dôležitou súčasťou riešenia. Hmm, minulý rok e, predložili dobrý e, plán polnohospodári Kopa Kožeka. Vyzeralo dobre, to by všetko bolo veľmi vhodné pre Európu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Karský. E, z powodu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 Treba prie, by bolo dobre prijať opatrenia, ktoré by uh, pomohli uh, polnospodárom, ktorí tu mali dopady uh, ruského embarga. Katastrofická situácia v Polsku, pokiaľ ide o bravčové meso, znamená, že naozaj znášame uh, tieto straty spoločne. Neustále je tu výrozný problém a prevádzkovateľia, ktorí vyrábajú bravčové, eh, eh, sú v oveľa horšej situácii. Polskí polnospodári tiež výrazne eh, utrpeli kvôli suchu, ktoré tiež viedlo k problémom menej krmív a ceny narastali, takže apelujem na smerom k okamžitým riešeniam, aby to boli výsledky pre túto krízu. Ďakujeme. Teraz pán Ivan Jakovčič, e, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán komisa, čo tu potrebujeme je krátkodobé e, riešenie rovnako ako dlhodobé. To krátkodobé by malo mať za cieľ diverzifikovať produkty spôsobom, ktorý by nám umožnil e, dobiť nové trhy hlavne ten čínsky. Určite sme v stave získať si čínsky trh. Jednorázové riešenie a pán Hogan eh, eh, by mohol sa snažiť krátkodobo riešiť túto, túto situáciu. Takisto potrebujeme dlhodobé riešenie. Skôr či neskôr eh, bude, sa vrátime k, k ruskému trhu Tiež by som chcel vyzývať e, k inšpekcii e, v Chorvátsku, aby sa potvrdilo, že už tu nie sú stopy chrípky, pretože Chorvátsko má veľký potenciál k vývozu. Ďakujem. Na minútu, pán Ek. V EÚ sa vyrába viac bravčového mesa, než je dopyt. A to z viacerých dôvodov. Na jednej strane je lacné embargo na druhej strane, preto, lebo čoraz viac ľudí to lacné, nezdravé meso nechcú jesť. A teraz e, je tu snaha rozbehnúť dopyt. A nikto si ale ne, nemyslí, že e, by sme týmto vedeli e, podniky obmedziť. Myslím si, že sme sa poučili z mliekovej krízy. Masívne e, poklesy cien nie sú ničím iným, len vyjadrením E, nefungujúcej firmovej, firemnej a, a polnohospodárskej politiky. Mnohé firmy majú také silné postavenie na trhu, že môžu diktovať ceny. Výrobné množstvo sa musí e, riadiť dopytom a výrobcovia by sa mali konečne e, e, prispôsobiť tomu, že, že počet vegetariánov a tých, ktorí už sporia, e, bude len narastať. Ďakujeme. A teraz pani Sander, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, situácia je zlá. Sú to už mesiace, čo pomohospodári strácajú v samotnom Francúzsku 15 eh, až 20 podnikov v oblasti bravčového mesa sú, sú eh, pred bankrotom. Tomu ešte je tu ruské embargo. Čo urobí komisia preto, aby polnohospodárom sa pomohlo e, prežiť náklady spojené s našimi diplomatickými rozhodnutiami, nerovnováhy v tomto reťazci potravinovou. Musíme sa prispôsobiť konkurencii, aby sa mohli znovu zoskupiť výrobcovia, aby mohli sa zaoberať e, fixovaním cien. Celé polnospodárstvo, nielen bravčový sektor, je v kríze a akce Európa chce byť polnospodárskou trvácnou veľmocou, treba konať. Ďakujem. Merci beaucoup, madame députée. Ďakujeme pani poslankyňa. Teraz je ča, postup KHDI. Ako prvý je tu pán Sean Kelly na minútu. Vážený pán predseda, ja som sa s pánom Hoganom zúčastnil príslušného stretnutia dnes nemožno pochybovať, že si tu uvedomujeme e, krízu. Nie, však, e, nie sú to však riešenia. Mám tri e, otázky pánu komisárovi. Poprvé, mohli by ste zodpovedať, či polnohospodársky sektor sa pod ruským embargom riadi podobne ako zvyšok trhu. Čo potom budú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé stratégie pre trhy mimo EÚ? A po tretie, aké úsilie sa realizuje na rozbehnutie predaju v e, zahraničí v Európe vzhľadom na to, čo hovorili predrečníci? Pretože sa, sú tu e, e, meniace sa zvyklosti. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Mamikins. Uh, much, uh... Ďakujem pekne. Pokles cien sa veľmi ľahko dá vysvetliť. Je to samozrejme ruské embargo. O tom hovorili mnohí, ale kým tu boli sankcie, určite tu bola kríza miliarda eur denne bravčového práve z Lotyšsko tu najviac trpí. Spolnohospodársky sektor, ktorý je najviac v EU regulovaný. Čo sa však dá urobiť? Čo sa deje? Nič. To znamená, že treba znova uh, dobiť ľudské trhy. Náš lotišský trh je tradičný. Vieme, že sankcie sa e, zrušili zo strany Bieloruska. A to znamená, že bravčové by mohlo vstúpiť na bieloruský trh. Takýto, takéto otváranie trhu bude potrebovať čas. Lotyšské e, bravčové bolo v EÚ dosť známe. Toto bude iba príbeh z minulosti. Bardzo v Áno, ďakujem pekne. V mene polských producentov, producentov bravčového mesa by som chcela vyjadriť ich rastúce obavy o destabilizáciu trhu bravčovým mesom v Polsku a nedostatok efektívnych opatrení zo strany Európskej komisie. My trpíme najviac, najviac dôsledkami opatrení, ktoré prijala Európska komisia na ochranu EÚ pred šírením afrického mora ošípaných a to má obrovský dopad na výšku cien opatrenia, ktoré e, prijala komisia na to, aby pomohli producentom, neboli efektívne. Tí každý deň trpia stratami, jednoducho ceny za predaj klesajú a výrobné náklady stúpajú. Potrebujeme ďalšiu finančnú podporu pre sektor bravčového mesa. Je to nevyhnutné a očakávame, že komisia príjme opatrenia, ktoré budú mať naozaj skutočný a pozitívny dopad na situáciu chovateľov bravčového, eh, chovateľov šipaných v Polsku my sme ako si narazníkovou zónou pre celú Európsku úniu, mali by sme mať podporu a nemali by sme ponechaní na to, aby sme to riešili sami. Takže otázka na Európsku komisiu. Spravíte konečne niečo a príjmete požadované opatrenia na to, aby sa stabilizovali e, úrovne cien v reťazci na všetkých úrovniach? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel podporiť podporiť výbor Agri, ktorý položil túto otázku, pretože plnohospodári v EÚ a pre všetkým sektorov šípaných zažíva krízu a môžeme diskutovať o tom, či táto kríza sa v budúcnosti ešte nezhorší e, plánujeme otvoriť skladovanie a predávať zmrazené meso počas leta. Otázkou takisto znie, či je toto zrovna najlepšie načasovanie. Chcel by som zdôrazniť aj e, otázku, či finančné prostriedky určené pre polnohospodárov sa dostanú až k ním. A chcel by som vyzvať komisiu, aby posilnila programy pre e, pomoc e, pre súkromné uskladenie, pretože polnohospodári bez tejto možnosti sú vystavení manipulácii a deformovanej hospodárskej súťaži predajcov a kupujúcich e, v Chorvátsku sú rovnako vystavení tomuto aj pestovateľ ovocia a zelení. Takisto podporujem to, čo povedali kolegovia, že by Európska komisia mala sa pokúsiť rozšíriť náš trh a e, e, sprísniť požiadavky na normy e, dovozcov. Ďakujem pekne. Pani Maria Grapini na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, cenová kríza v európskom sektore bravčového mesa vám nie je nová, poznáte ju e, dochádza naozaj k znižovaniu počtu chovateľov šípaných. Chyba nám dlhodobá vízia. Myslím si, že spoločná polnospodárska politika má ako úlohu zohrávať aj rovnováhu dopytu a ponuky v prípade vonkajších faktorov, ktorí majú dopad, napríklad zákaz vývozu do Ruska. Čo je potrebné spraviť v rámci SPP a ako osloviť tretie trhy, nielen európske trhy, ako sa na ne dostať. Vážený pán komisár, vzhľadom na váš, váš mandát, mohli by ste nám povedať niečo viac o situácii v Rusku, keďže pán komisár pre polnohospodárstvo tu nie je. Myslím si, že by sa mohol za to hambiť. E, my máme tradíciu e, chovania ošípaných, hovorí sa tu mnoho o dopadoch, ale mali by sme rozmýšľať aj o dlhodobých dopadoch, pretože strácame pracovné príležitosti, pán komisár, je to celý sektor, e, ktorý sa stráca. Čo chcete spraviť preto, aby ste ukončili túto krízu? Pán Branislav Šípek? Prosím, jedna minúta vážený pán predsedajúci európska únia bola vždy hrdá na kvalitu poľnohospodárskej produkcie poctivej práce svojich poľnohospodárov v členských štátoch. súčasná kríza v sektore bravčového mäsa dáva otázku kam až siaha naša márnivosť a neváženie si práce ľudských rúk. mám dva uhly pohľadu. jeden sú finančné straty kvôli sankciám voči rusku. spôsobilo to výrazný pokles exportu našich chovateľov a je našou povinnosťou pomôcť im finančne prekonať túto likvidačnú situáciu preto treba pristúpiť k ďalšiemu odškodneniu našich producentov a v krátkodobom horizonte navýšiť podporu súkromného skladovania a dlhodobo podporovať úsilie o získavanie odbytí v tretích krajinách druhá vec je že tu stále máme rovných a rovnejších. napriek prísľubom o vyrovnaní dotácií pre všetky členské štáty sú poľnohospodári v krajinách ako je slovensko vystavení oveľa horším podmienkam ako producenti z členských štátov s vyššími dotáciami. bez regulácií kvótami na maximálny objem výroby pre krajiny im zo slovenska nedokážeme konkurovať. tak je potrebné zaoberať sa možnosťou zavedenia systému kvót maximálnej produkcie pre jednotlivé krajiny a o vhodnosti tohto systému svedčia problémy v sektore mlieka ktoré nastali v celej eú po zrušení tejto e, oblasti. ďakujem. E, ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Ja by som chcel niekoľko kratučkých pripomienok. Pán komisár Hogan je v Polsku na pozvanie ministra polnohospodárstva Mm, to je známe už 6 týždňov. To, že dnes diskutujeme na túto tému, bolo rozhodnutie, ktoré prijal parlament. Je škoda, že sa to nezohľadnilo alebo nenastavilo vtedy, keď tu pán komisár bol. Mohol to byť napríklad začiatkom týždňa, ale myslím si, že pán komisár Hahn tu je. A to je užitočné, pretože sú tu zásadné veci, ktoré súvisia s ruským embargom. Dámy a páni, musíme zohľadniť aj to, že na európskom trhu klesá spotreba. Stále počúvame v médiách o tom, že červené meso je nezdravé a to všetko má dopad aj na spotrebu na európskom trhu. Zároveň je tu na svetových trhoch rastúca konkurencia. A ak chceme vyhrať v tejto konkurenčnej súťaži, potrebujeme sa musíme sa, v podstate pokročiť, musíme robiť industrializáciu, preto je veľmi ťažké, aby malí chovateľe, drobní chovateľia prežili. Ale to dôležité aj pre celkovú povahu a celkovú situáciu európskeho trhu. Ďakujem pekne, pán komisár Han, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj za to, že ste poukázali na to, že e, tu nie je môj kolega pán Hogan, ale ja ho chcem ospravedlniť a chcem vás uistiť, že situácia v agrárnom sektore je pre nás veľmi vážna a napríklad už v pondelok budeme sa venovať týmto otázkam, ktoré sú pre nás prioritou a komisár Hogan sa bude venovať e, všetkým týmto otázkam. Tak ako členské štáty, ako aj tento parlament vytvorili jasný právny rámec, pokiaľ ide o túto situáciu, ktorý má byť určitou zábezpečnou sieťou a komisia ju samozrejme využíva. Vyži- potrebujeme stabilné poľnospodárske podniky a je v záujme nás všetkých v týchto ťažkých časoch podporovať túto situáciu. Nesmieme však zabúdať na to, že Naša spoločná poľnospodárska politika má viesť k reformným krokom, aby sme sa sústredili viac na uh, trho, princípy trhového mechanizmu aj v tejto oblasti. o sústredenie sa na trh znamená aj to, že trhy, trhové ceny, pokiaľ ide o produkčné, e, produkčné, produkčný proces, e, že to bude mať e, priamy vplyv. V týchto krízových časoch vidíme, že takýmto spôsobom sa situácia vyvíja a potrebujeme čestnú poľnohospodárskú politiku, či už ide o mliekárenský sektor alebo mesový sektor v rámci polnohospodárstva e, chceme povedať, že ten priestor manevrovací, ktorý máme k dispozícii, e, bol vytvorený v rámci tohto právneho rámca zo strany tak komisie, ako aj tu tohto parlamentu a tak, ako na to poukázali aj jednotliví rečníci. Chcel by som povedať, že v rámci svojich kompetencií práve tu pred vami, pred poslancami parlamentu e, ste sa viacerí vyjadrili predovšetkým pokiaľ ide o otázku situácie vo východnej Ukrajine a toho, aký to môže mať dopad, takže to sa stále spomína a my sme presvedčení, že čo skoro nájdeme pre túto situáciu pozitívne riešenie. Preto by som chcel v tejto oblasti vyjadriť svoj optimizmus. Dúfam, že tento optimizmus bude mať aj dobrý výsledok a dúfam, že ak zaznamenáme pozitívnu zmenu situácie, tak to by mať priamy vplyv na polhospodársky sektor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Týmto končím diskusiu a rozpravu. Zápisnicu k dnešnej rozprave budete mať k dispozícii.